E Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej práci a podľa programu sa budeme venovať hodine otázok pre komisiu k novým kompetenciám a novým pracovným miestam. A pán Andor má slovo, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Dnes máme 23 miliónov nezamestnaných ľudí v EÚ, čo predstavuje okolo 10 e, našej pracovnej síly. Je to situácia, ktorá je dôsledkom finančnej a ekonomickej krízy a mm, dôsledky sú naozaj dramatické. Ale to neznamená, že Európska komisia nebude mať e, ambiciozne ciele v stratégii Európa 2020. Práve naopak, Európska únia si vytýčila ambiciozne ciele, e, ktoré má e, v blízkej budúcnosti splniť. Máme tu e, našim cieľom teda je miera zamestnanosti 75% v prípade mužov a žien roku 2020 a dnes sme prijali novú iniciatívu Agenda pre nové zručnosti a zamestnanosť v rámci Lisabonskej stratégie, čiže ide o to, akým spôsobom dosiahneme pokrok v tejto oblasti plného zamestnania. E, Súvisí takisto aj e, s aktivitou e, Mládež v pohybe. Spoločne by sme mali v rámci týchto programov dosiahnuť naše ciele v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Áno, kríza vlastne nás pripravila o mnohé pracovné miesta, plus je tu medzinárodná hospodárska súťaž, ale to neznamená, že my budeme pasívni, že nebudeme konať. Práve naopak, o to viac musíme konať, o to viac e, musíme sa snažiť e, e, vytvárať nové, lepšie pracovné podmienky a mm, pracovné príležitosti. Pokiaľ ide o politiku zamestnanosti, tá do veľkej miery spada pod e, jednotlivé členské štáty, ale my im takisto ako Európska inštitúcia musíme e, v týchto aktivitách e, pomáhať. Musíme umožniť, aby každý človek, ktorý je schopný pracovať, aby aj naozaj mohol pracovať. Potrebujeme, aby naši zamestnanci prichádzali s novými myšlienkami, aby vytvárali nové podniky, aby aj mladšia generácia ťažila zo sociálneho modelu, ktorý máme potrebujeme lepšiu kvalitu e, pracovných miest pre všetkých zamestnancov a takisto aj podmienky e, v práci. Táto agenda teda hovorí o aktivitách v štyroch oblastiach, fungovanie e, trhu práce, zručnosti, kvalita práce a pracovné podmienky a vytváranie nových pracovných miest. Táto agenda navrhuje 13 konkrétnych aktivít na úrovni EÚ, ktoré majú byť vykonané spolu s vládami, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou. Poprvé musíme zabezpečiť, že náš trh práce bude fungovať lepšie. Vykoná, treba vykonať e, také reformy e, trhu práce, ktoré zabezpečia primeranú mieru, a potrebnú mieru aj e, flex, flexibilnosti, aj bezpečnosti, alebo teda istoty. A to je tá známa flexicurity my teraz chceme e, od tejto flexicurity rokovať s našimi sociálnymi partnermi, vylepšiť flexicurity, tento princíp a ehm, pokiaľ hovoríme o e, spolahlivých, ale zároveň flexibilných pracovných e, podmienkach. To je to, presne čo sa spomína v tej agende. Takisto aktívne politiky trhu práce, moderné systémy sociálneho zabezpečenia. Trhy práce v EU sú vysoko segmentované, kde zamestnanci e, s permanentnými e, e, kontraktmi častokrát pracujú spolu s kolegami, ktorí majú iba dočasné pracovné zmluvy, kde tých zábezpek je oveľa menej. Častokrát tí ľudia vykonávajú tú istú prácu. Aby sme situáciu zlepšili, aby tento, túto nespravodlivosť sme, sme, aby sme proti nej bojovali, súčasťou tejto agendy je aj E, rozšírenie používania e, takých pracovných zmluv, ktoré majú otvorený koniec. E, tým pádom by sa potom postupne zvyšovali zamestnanecké práva a takisto prístup k tréningu, k školeniam vo firmám pre všetkých zamestnancov. Tým pádom by neskôr títo zamestnanci získali plné E, práva a miera flexibility vo firmách e, by sa postupne e, znižovala. Druhá aktivita, treba, aby ľudia mali správne zručnosti pre súčasný a budúci trh práce. Vieme, že už aj dnes niektorí zamestnanci nevedia naplniť, nevedia zamestnať ľudí na otvorené pozície, pretože nevedia kvalifikovaných ľudí nájsť. Znamená to, že potrebujeme viac zručností, kvalitné zručnosti, ale takisto to znamená aj to, že na trhu práce v EÚ nedochádza k dobrému vlastne e, k zhode medzi e, ponukou a medzi e, dopytom. Pokiaľ ide napríklad o profesie ako napríklad výskumníci, lekári, zdravotné sestry, to všetko sú zamestnania, mm, ktoré, po ktorých je vysoký dopyt. Nové zručnosti eh, navrhujú v tejto oblasti eh, praktické eh, kroky. Treba, aby sme ponuku a dopyt lepšie, lepšie zladili Máme tu napríklad program eh, Panorama európskych zručností, kde sa jasne hovorí o tom, aké zručnosti sú dôležité, aké sú eh, požadované v súčasnosti a aj do budúcna. Aj pani komisárka k tomu viac povie. Eh, potrebné, aby sme spoločne s ostatnými aktérmi sa snažili znižiť rozdiely medzi vzdelávaním alebo mm, školami a medzi svetom práce. Po tretie, snažíme sa zlepšiť kvalitu pracovných miest a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky. V tejto oblasti má EÚ veľmi ambicioznú legislatívu, ktorá teraz by mala byť revidovaná. E, skúsenosti s implementáciou nám jasne hovoria, kde a kedy sú, e, je ďalší priestor na e, vylepšenie. Treba, aby táto legislatíva fungovala lepšie, aby bola v súlade s novými formami práce, s novými technológiami a aby bola jednoduchšia, ľahšia na pochopenie pre e, zamestnancov aj zamestnávateľov. E, treba pripraviť legislatívny návrh, ktorého cieľom bude vylepšenie implementácie e, detašovaných pracovníkov a to isté platí aj v prípade bezpečnosti na, na pracovisku. Pokiaľ ide o e, agendu pre nové e, pracovné e, miesta, máme tu navrhované tzv. tie meké nástroje, ako sa napríklad rôzne etické kodex, kodexy, pardon, benchmarking a tak ďalej. Teším sa na diskusiu o týchto témach s vami a som presvedčený, že spoločne s Európskym parlamentom, členskými štátmi a sociálnymi partnermi e, dosiahneme lepšie fungovanie trhu práce v EU. A ešte chcem povedať, že treba vytvoriť viac pracovných miest. Je to dôležité kvôli hospodárskému rastu, ale prepažok, prekážok pardon, v tejto oblasti je bohužiaľ momentálne príliš veľa. Treba vylepšiť rámcové podmienky pre vytváranie nových pracovných príležitostí, najmä e, v takých sektoroch, ktoré sú intenzívne na e, výskum a vývoj, najmä tým, že znížime e, administratívnu, administratívnu zaťaž a že pomôžeme našim podnikateľom. Takisto treba e, e, podporovať podnikanie a podnikavosť ako takú a pomáhať ľuďom mm, otvárať nové firmy. E, nikdy e, nemôžeme príliš zdôrazňovať dôležitosť tej e, novej mikrofinančnej e, facility, e, toho nástroja, ktorý pomáha e, novým podnikateľom otvoriť svoju vlastnú firmu. V Európe máme predsa veľa myšlienok, veľa talentu a treba, aby sa to pretavilo do kvalitných pracovných miest. E, pán predsedajúci, dámy páni, Európska komisia dnes predložila svoje priority, pokiaľ ide o to, ako dosiahnuť pokrok smerom k cieľu plného zamestnania. E, táto e, agenda e, bude dôležitá, pokiaľ všetci budeme pracovať spoločne. Chcem vás požiadať, aby sme spoločne e, sa snažili dosiahnuť tento cieľ plnej zamestnanosti v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Andor. A teraz dávam slovo pani komisárke Vasíliu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ctení poslanci, som osobitne rada, že môžem spolu s pánom komisárom Anderom predložiť e, novú iniciatívu e, program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Lepšie vzdelávanie naozaj má zásadný význam, aby ľudia získali potrebné zručnosti pri hľadaní práce, aby si zachovali túto prácu, aby sa pripravili na pracovné miesta v budúcnosti. Práve preto potrebujeme investovať do ľudí, a na ich schopnosť k inováciám vytvárať nové podniky a nové pracovné miesta. Bez významných a stálych investícií do eh, vysokej úrovni vzdelávania a zručnosti našeho hospodárstva ťažko sa eh, rýchlo vymení z krízy zručnosti eh, sú eh, podstatou eh, Európy z hľadiska inteligentného, trvalo držateľného hospodárskeho rastu. A preto dve dôležité iniciatívy Mládež v pohybe a program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta majú veľmi význam a rozmer z hľadiska vzdelávania a zamestnanosti. Pomocou týchto iniciatív chceme reagovať na to, ako vzdelávanie a odborná príprava môžu prispieť k dosiahnutie 75 percentnej e, zamestnanosti do roku 2020. Pracovné miesta, ktoré e, obsadzujú kvalifikovaní ľudia, pravdepodobne sa zvýšujú e, ich počet o 15 miliónov do roku 2020 zatiaľ čo pozície pre malo kvalifikovaných sa zniže o 12 miliónov za rovnaký časový odsek. Viac ako 80 miliónov dospelých ľudí nemajú dostatočné zručnosti a preto je, neliehavé, je potrebné neliehavé konať najmä v oblasti vzdelávania. V prvom rade potrebujeme si uvedomiť, e, že celoživotné vzdelávanie je jedným z kľúčovým e, pilierov e, stratégie Flex Security s tým, aby náš pracovný trh fungoval lepšie, ako práve povedal pán komisár Andor. Všetci sme sa dohodli na diagnoze, zručnosti môžu zabezpečiť a vylepšiť e, e, prechod k novému e, pracovnému trhu. Avšak celé životné vzdelávanie ešte nie je skutočnosťou v Európe zdokonalovanie zručnosti nemalo by byť iba luxusom pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Je to nevyhnutné pre všetkých. Nízko kvalifikovaní pracovníci majú veľmi nízku pravdepodobnosť, že budú môcť sa zúčastniť stáleho vzdelávania v členských štátoch. To sa musí zmeniť na základe spoločnej snahy všetkých partnerov, vlád, zamestnávateľov a samotných občanov. Po druhé, potrebujeme poskytnúť ľuďom správne zručnosti pre zamestnanosť. Európa potrebuje nielen zdokonalovať zručnosti tých ľudí, ktoré uspôsobí na trhu práce, ale aj zabezpečiť, aby jednotlivci i hneď od začiatku mali rovnaké správne kombinácie e, zručnosti, aby dokázali sa e, adaptovať na rýchlo sa meniacú spoločnosť. Potrebujeme sa lepšie e, sústrediť na tie zručnosti, ktoré potrebuje trh práce a v tomto zmysle predložíme eh, panorámu zručnosti Európy, ktorá nám povie nielen o tom, ktoré zručnosti eh, potrebujú zamestnávateľe v súčasnosti, ale bude vedieť predpovedať, ktoré zručnosti budú potrebné do budúcnosti. Aby sme pripravili eh, mládež na trh práce, aby dokázali adaptovať na, pracovať na pozície, ktoré ešte neexistujú, treba sa sústrediť na systém vzdelávania s tým, aby tento systém poskytoval správne mm, kvalifikácie. Osobitný dôraz treba e, e, klásť na čítanie, matematiku a presné vedy. Je mimoriadne dôležité, aby sme e, najmä, bojovali najmä ni, zlým výsledkom počas štúdia a predčasnému ukončeniu školy. A práve preto som sa rozhodla, že v januári zač- zriadím vys- skupinu na vysokej úrovni, ktorá je venovaná gramotnosti. Potrebujeme, aby naši deti e, mali lepšie e, výsledky v oblasti matematiky a presných vied technológií. Musíme sa sústrediť aj na e, získanie krizových zručností, ktoré sú významné pre zamestnávateľnosť. To je, sú jazykové zručnosti, digitálna gramotnosť podnikateľského ducha a schopnosť prejavovať iniciatívu. Nemenej dôležité si myslím, treba konať, aby sme E, vytvorili spôsobilosť e, e, zastávať pozície budúcnosti, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zeleného mm, staviteľstva, inteligentnej dopravy, elektronického zdravia. Dokonca aj počas krízy a vysokej nezamestnanosti niektorí zamestnávateľia hovoria o tom, že ťažko sa im získavajú potrebné pers- kadre a preto musíme zabezpečiť e, zosoladiť, e, schopnosť zosoladiť zručnosti a potreby práce. A v tomto smere chcem e, predložiť európsky pás zručností, ktorý umožní občanom jednoznačne vyznačiť svoje zručnosti a to bude nadväzovať na európsky pás CV. Eur a žiadne vzdelovanie a žiadne zamestnanie neposkytnú tie správne zručnosti. Treba hľadať nové formy spolupráce a partnerstva e, so školstvom, e, s zriadenými zabezpečujúcimi e, výuku, podnikmi vrátanie mládeže a orgány zamestnania. Vážne pán predseda, stejní poslanci, na základe stratégie Európa 2020 sme si stanovili svoje cieľe a aspirácie a teraz je najvyšší čas, aby sme zabezpečili e, pokrok smerom k ich dosiahnutiu, aby sme určili svoju reformnú stratégiu. E, program nových zručností a pracovných miest vysvetľuje, akým spôsobom Európa môže prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov. Východisko z krízy spočíva v tom, aby sme vytvárali konkurencieschopnú znalostnú ekonomiku, ktorá bude poskytovať viac pracovných miest a lepších pracovných miest pre Európu. Ďakujem, pán predseda. Komisária. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz dáme slovo rečníkom v mene politických skupín. A na úvod to bude pán Čaba e, Rina, 1,5 minúty, nech sa páči. E, e, Ďakujem pekne Pani komisárka, pán komisár, Európsky parlament e, tradične podporuje komisárov, niekedy kritizuje. Ja dnes musím povedať, že podporujem to, čo ste povedali jeden aj druhá. A mm, to, čo vysvetlil e, pán Andor, naozaj ma to potešilo. Potešili ma jeho definície, definícia plnej zamestnanosti. Ten, kto chce a môže pracovať, by mal e, môcť pracovať E, takže to, čo ste povedali, lepší trh práce, lepšie politiky, kvalitnejšie pracovné miesta, lepšie pracovné podmienky, to všetko môžem podporiť. Samozrejme, ľahké e, to nebude implementovať všetky tieto ciele a súhlasím aj s tým, čo ste povedali o flex security. Samozrejme, treba e, konečne hovoriť o tých detailoch, pretože častokrát hovoríme flexicurity, ale možno každý si pod tým predstavuje niečo iné. Takisto si myslíme, že treba zareagovať na zmeny na pracovisku, na trhu práce. Ale pokiaľ ide o tú smernicu o detašovaných pracovníkov, tu netreba podľa nás nahradzovať e, ďalšími novými predpismi. Možno, že ich treba nejakým spôsobom pozmeniť, ale inak nie. Pokiaľ ide o tie atypické formy práce, o tom by som tiež chcel hovoriť, pretože treba zareagovať na novú situáciu E, pokiaľ ide o príspevky do systému sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Treba podporovať mobilitu, treba spolupracovať s orgánmi verejnej správy. Vidím, že e, už hovorím veľmi dlho, tak ešte chcem dodať, že celkom určite nie je dobré mať e, zamestnancov z nízk vysokou kvalifikáciou, ale stále je to lepšie, ako ich mať nezamestnaných. Treba, aby mali prístup e, k školeniam, k tréningu, formálnemu a neformálnemu, aby sa zlepšili, pokiaľ ide o svoje zručnosti. Ďakujem. No, no, no. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Silvána Raptina, 1,5 minúty. E, άκουσα με πάρα πολύ χαρά τις εισηγήσεις των δύο επιτρόπων. Σε καιρό s veľkým uspokojením som si vypočul oboch e, komisárov. Teraz treba konať. E, kríza je veľmi e, ťažká, ale my máme e, pozitívne ciele a každý európsky občan by mal podporiť tieto štyri ciele. Ale všetko má svoju tenevú stránku. Poprvé, otázka istoty zamestnania Eh, Flexicurity mm, mm, musí ísť ruka eh, v ruke eh, a najmä zdôrazňovať otázku istoty práce v otázke vzdelávania a odbornej prípravy. To sú zásadné, veľmi dôležité prvky. Pán komisár Andor povedal, že ide nielen o nové zručnosti, ale treba tieto zručnosti pozvať tam, kde sú potrebné to eh, robia eh, podnikatelia a eh, treba vytvoriť podmienky, aby každý mohol vytvoriť svoj vlastný podnik, založiť svoj vlastný podnik. A záverom, hm, to, čo povedala pani komisárka Vasiliev, je naozaj veľmi pekné, že budeme mať európsky pás zručnosti. To je veľmi dôležité. A v tejto súvislosti by som rada položila otázku ak e, mám napríklad takýto európsky pas s osobitnými e, zručnostiami a vych, pochádzam z určitej krajiny A a chcela by som pracovať v krajine B. E, mohol by som to robiť bez akýchkoľvek problémov, e, nebudem mať nejaké komplikácie. Ďakujem pekne. E, mm, poprosím vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas, pretože budeme príliš meškať e, v porovnaní s naplánovaným programom. A teraz má slovo pani Marian Harkin. Nech sa páči na dve minúty. Vážne pán e, predseda, e, komisári, jedna z vašich priorít pevnejšej politika je na posilnenie dopytu po práce. Čiže dôraz treba robiť na vytváranie pracovných miest, odkedy sa otvorila kríza ako írska e, poslankyňa veľmi dobre si uvedomujem, ako nám hovorí, že treba e, implementovať e, skrtece opatrenia a tým neumožníme hospodársky rast. A preto otázka, či tento program E, nových pracovných miest nebude platiť pre Írsko, pre Grécko, pre krajinu, ktorá teraz uplatňuje e, veľmi prísne e, úsporné opatrenia, odkiaľ budú pochádzať pracovné miesta. Existujú vynikajúce myšlienky v tomto dokumente a nesnažím sa ich podceniť. Ale kľúčová otázka, ako spojíme investície, výskum a inovácie do samotnej výroby, je nevyhnutné, aby sme to navzájom sklbili návrhy e, získať e, družstva a ďalšie e, zdroje zamestnanosti sú veľmi včasné a nazdávam sa, že mobilizácia na miestnej úrovni, na úrovni družstiev môže byť hnacím motorom trvalo držatného rastu. Podpora podnikateľstva umožní samotným občanom aby zohrávali skutočnú dôležitú úlohu v hospodárskom obnovení, aby zabezpečili e, spojenie e, zručností a pracovných miest. Minulý týždeň e, som počula správu o, o, o sociálnej inklúzii a mentálnych chorobách a jedna predstaviteľka Rakúska povedala, predstav, politici musia prestať hovoriť o pracovných miestach, nikým neverí. Nehovorím, že títo pocity sú rozšírené, ale sa šíria a preto E, slova sa musia prevteliť na činy. Je to veľmi naliehavé a musíme začať e, premyšľať netradične. Áno, nové pracovné miesta, digitálne miesta, ale nezabudajte lokálne pracovné miesta a podpora e, e, snahy pracovať nielen pre zisk, nie je to náhrada, a, ale je to doplnok e, profitu, ktorý ohrozil Európu a stabilitu únie. Grazie. Ďakujem. Slovo, dá, slovo má pani Elizabeth Schröder na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, vážený pán komisár, toto oznámenie nové zručnosti a nové e, pracovné miesta e, by mal byť impulzom, ktorý vychádza z toho, že e, zamestnávateľia, zamestnanci Európy sa pripravujú k ekologickým zmenám a parlament v našom e, rozhodnutí o zelených pracovných miestach e, už očakával, že e, komisia sa s tým stotožní rozšíri to ďalej a predloží konkrétne opatrenia, akým spôsobom v rámci ekologických zmien musíme vytvárať nové pracovné miesta alebo aby takéto pracovné miesta, staré pracovné miesta boli kvalifikované a zostali s tým, aby priemysel a spoločnosť boli viac ekologizované na prospech zamestnávateľov a zamestnancov miesto toho, čo robíte. E, hovoríte o starej téme flex security. Naozaj potrebujeme e, vytvárať pracovné miesta, e, nazvate sa, budeme vytvárať pracovné miesta pomocou deregulácie, pretože počas krízy odpadávajú aj neisté pracovné miesta. A milíte sa, keď si myslíte, že trvalá udržateľná znalostná ekonomika e, bude môcť sa budovať mimo pracovných podmienok. E, mali by sme prispieť k e, sociálnemu štátu, ale nie je to dobrý sprievodca pre pokrok. Pre ekologický pokrok potrebujeme väčšie možnosti vzdelávania pre všetkých zamestnancov aj pre tých, ktorí majú nižšiu úroveň. E, poprosil by som vám, aby ste spresnili svoje oznámenie, aby ste nezostali na tejto nízkej úrovni. Ďakujem pekne pani Šrederovej. A teraz má slovo pán Milan Cabrnoch, ale nie som si istý, nie je v sále. Takže pani Mara to na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Moje vystúpenie nebude len nejakým euroskeptickým rečnickým vyhlásením, ale robím to preto, aby sa Európska komisia sústredila na obsah. Lisabonská stratégia zlyhala a Európa hľadá nové slogany, ale EÚ má len jednu odpoveď na skutočné problémy so zamestnanosťou a firmy nám to potvrdzujú. Máme v Európe 20-percentnú nezamestnanosť. Napríklad Taliansko e, má tiež ťažkú situáciu. Tretí e, rozpočet v Európe 25 nezamestnanosti v niektorých oblastiach. A to peniaze, tie peniaze, ktoré máme, by sme mali používať inde efektívne. Musíme skutočne pripravovať ľudí pre pracovný trh ale bohužiaľ nemáme konkrétne možnosti, takže musíme investovať do odborného vzdelávania, do symbolu excelentnosti v našich krajinách. Máme veľa remeselníkov, aby mohli oni e, získavať nové zručnosti a schopnosti. Oni e, by mali oživiť systém e, v Európe. Ďakujem a teraz má slovo pán, pani Ronculi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci Pitela pán komisár, pani komisárka, my sme si ako cieľ stanovili e, špecifikovať potreby pracovného trhu a ide aj o budúcnosť nás, Európe, Európanov. Hospodárstvo musí podporovať naše spoločenstvo. Už veľmi dlho hovoríme o druhu práce a pracovných miestach, ktoré sú k, príle, e, k dispozícii, o našich zručnostiach, kompetenciách, ale otázka je, či vzdelávanie a výchova v EÚ je užitočná pre európskych občanov, či nájdu pracovné miesta v budúcnosti, ale otázka je, ako Európska komisia chce prijať opatrenia, ktoré majú uspokojiť naše ciele. My tie ciele poznáme, vieme, že elektronické vzdelávanie je, jedným, e, je jednou z možností, ale e, malo by sa to využívať aj vo vzdelávaní a výchove. Máme nejaké pilotné projekty na rok 2010, ale už je čas, aby sa tu konkrétne niečo urobilo. Máme nejaké pozitívne skúsenosti, potrebujeme vzdelávať našich mladých ľudí tak, aby eh, mohli eh, odpovedať na výzvy budúcnosti. Hovorilo sa nás, nám tu o diagnóze medicínsky, ale, nemáme nedos- ale máme nedostatok liekov. Nemali by sme sa venovať len demagógii, ale mali by sme sa pozrieť aj na to, aká je stratégia 2020. Členské štáty e, musia pracovať a musíme im dať lepšiu výchovu a vzdelanie. Nech sa páči, pani Evelyn Regner na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, pani komisárka. Nové kompetencie pre nové pracovné miesta. To je kľúčová téma, pretože ide o budúcnosť. Ide nielen o to, že e, budeme hovoriť o známe výzvy e, demografických zmen, klimatických zmen, ale o to, aby by sme poskytli viac kvalifikovaným ľuďom eh, získať pracovné miesta a tým aktívne prispieť k inovatívnemu hospodárstvu. Vážny pán komisár, kladiete veľký dôraz na sociálne partnerstvo, čo je dobré. Ale eh, pokiaľ ide o eh, pracovné podmienky, či už ide o mentálne alebo fyzickú záťaž, ľudia totiž dokážu krátko dobo Eh, podať výkony, ale potom dlhodobo sa stanú eh, stratenými existenciami. To nie je priateľné a preto treba systematicky mm, mm, zabezpečovať eh, dodržanie pracovných podmienok a nie len lepšiu reguláciu. security. to je, by malo stále predstavať, prinášať so sebou nové práva, nemalo by to byť lacným prostriedkom aby e, sa znižila e, pracovná kariéra mládeže. Zdá sa, že niekedy komisia postupuje chaoticky, pokiaľ ide o neisté pracovné miesta a veľmi si prajem, aby komisia v tomto zmysle zlepšala svoje výsledky. Ďakujem. A teraz má slovo pani Juta Steinruck na jednu a pol minúty. Vážený pán komisár, vážená pani komisárka, Naozaj ide o boj s e, nezamestnanosťou a o plnú zamestnanosť. To sú veľmi e, horúce úlohy. Ľudia e, e, e, v Európe nepotrebujú koncepcie, ale konkrétne riešenie. Ďakujem pekne za vašu iniciatívu, pretože obsahuje veľmi dobré navrhy a mnohí kolegovia predržníci sa tomu tiež venovali. Myslím si, že treba to vylepšiť väčšiu flexibilitu a väčšia mobilita nevytvorí samé o sebe nové pracovné miesta. A pani, môžem sa pripojiť k tomu, čo povedal pani Šreda, potrebujeme dobré, isté pracovné miesta v Európe a je dôležité zabezpečiť, aby e, títo pracovné miesta neboli, nemali prekážky na ich získané ľudia, ktoré zabezpečujú svoje rodiny. Musíme E, e, vytvárať to na európskej úrovni. E, v tomto programe hovoríte o nových formách pracovných zmluv. A to by znamenalo horšie podmienky pre zamestnancov aj v oblasti otvorených zmluv. Podľa mňa to nevytvorí nové pracovné miesta. Skúsenosti SPD, ktoré pôsobila v v vláve, v Nemecku e, hovorí, že takéto zhoršenie podmienok nevytvára nové pracovné miest, len e, prináša za sebou transfer z dobrých pracovných miest do neistých pracovných miest a to nemôže byť cesta do budúcnosti. Ďakujem pekne. Grazie, kolega, la paro... Ďakujem. A teraz má slovo Áno, už sme vo fáze každý Aj teraz s ňou začneme. A prvá rečníčka je pani Elena Basesku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Táto rozpráva prichádza vo veľmi vhodnom čase, keďže e, e, európske hospodárstvo rastie iba pomaly po tej kríze a situácia na trhu práce v EÚ je náročná. Preto je veľmi dôležité, aby sme v Európe e, mali spoločnosť, ktorá je založená na vedomostiach. Treba, aby sme mali lepšiu rovnováhu medzi dopytom a ponukou práce a aby a aktívna ehm, populácia mala potrebné zručnosti e, pre novo vytvorené pracovné miesta. Pokiaľ ide o Rumunsko, najnovšia monitorovacia správa od komisie ukazuje, že trh práce sa od začiatku roku 2010 stabilizoval, ale e, že e, z toho ešte nevyplýva zníženie nezamestnanosti mladí ľudia

a poprosím všetkých rečníkov, aby nehovorili veľmi rýchlo, pretože je to veľmi unavujúce pre tlmočníkov. A teraz dávam slovo pánovi Obermajerovi. Mikrofono. Mikrofon poprosíme. Funktioniert es jetzt? Okay. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že mali by sme optimalizovať e, e, ľudské zdroje v, v rámci Európskej únie. Nemali by sme stavať na pristahovalectvo a nové trvalo kvalifikácie, ktoré sú potrebné potrebám pracovného e, trhu. To je to, čo potrebujeme. Potrebujeme ofensívu na úrovni vzdelávania primárneho, sekundárneho, terciárneho Takisto musíme zabezpečiť preskolovania celoživotné vzdelávanie. Mm, sme povinni urobiť opatrenia pre občanov štátov, ktoré sú zvlášť dotknuté. To znamená, že najmenej kvalifikovaných e, zamestnávateľov, takisto samostatne zárobkov, činných, ktoré častokrát sú obeťou otvorenia trhov. E, e, vyzývam komisiu, aby e, boli chránené proti sociálnemu dumpingu. Ďakujem pekne. Thank you. And now... Ďakujem pekne. A teraz pán Nekolino. Grazie, Ďakujem, pán predsedajúci Pani a pán komisár, prechádzame veľmi ťažkým obdobím a musíme byť rozhodní a odvážni, aby sme spustili takéto iniciatívy. Iniciatívy, ktoré nám predložili obaja komisári a ktoré e, veľmi vítame. Ide o konkrétnu orientáciu a usmernenie prospech vedomostí, skúsenosti a zručnosti na pracovnom trhu je potrebné, aby mladí ľudia mohli využívať svoje skúsenosti a svoje vzdelanie na pracovnom trhu a aby obohacovali svoje e, zručnosti a to každodenne. Je tiež potrebné čo najlepšie využívať migračné toky. Tieto štyri ciele mi e, dokonalo vyhovujú, ale myslím si, že bude potrebné oveľa účinnejšie využívať ďalšie nástroje, ktoré má k dispozícii Európska komisia. E, predvídavosť, dlhodobé plánovanie, to všetko je určite nevyhnutné. Najlepšie musíme využívať nové technológie v rámci stratégie 2020 a tie musia ísť ruka v ruke so skutočnou vôľou urobiť pracovný trh naozaj flexibilný, aby bol v službách Európy a európskych mladých. Pani Tikau. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem pekne, mm, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o tužby európskych občanov, častokrát hlavnou tužbou je, aby si e, zachovali svoje e, pracovné e, miesta. Nezamestnanosť v EU je 10% a v prípade mladých ľudí častokrát až 20%. Naozaj mladí ľudí do 30 rokov ťažko E, si nachádzajú dlhodobé pracovné miesta, musia e, brať všelijaké dočasné pracovné miesta alebo také, na ktoré sú e, príliš dobre kvalifikovaní. Pokiaľ my chceme zachovať konkurenceschopnosť Európskej únie, musíme zlepšiť našu produktivitu a takisto aj Ehm, zlepšiť pracovné miesta v EU. Nové hospodárstvo si vyžaduje nové zručnosti. Chcem e, sa ešte e, vyjadriť e, k skutočnosti, že mnohí mladí ľudia nemôžu chodiť alebo nemôžu si dovoliť chodiť na strednú alebo na vysokú školu, čo je veľký problém. A preto musíme zabezpečovať prístup, zabezpečiť prístup mladých ľudí k vzdelaniu. Pán Vondov nakoniec. Takže, pán komisár, eh, ďakujem pekne. Eh, pokiaľ ide o túto iniciatívu, jej princípom je eh, podpora zamestnanosti v Európe. Konečne chceme do roku 2020 dosiahnuť ambiciozný cieľ, vaša podpora v tomto je vítaná a E, teraz e, sme ochotní rozprávať o jednotlivých detailoch tejto e, stratégie. Chcem sa vyjadriť niektorým bodom, ktoré tu zazneli. A niektoré by som dokonca si dovolil aj spochybniť, pretože úprimne povedané, niektoré z nich si naozaj vyžadujú ďalšie vysvetlenie. vysvetlenie. Poprvé, trváme na koncepte flexicurity, ale to neznamená, že chceme zdôrazňovať iba tú časť flexibility, alebo že by sme chceli e, používať koncept flexicurity tak, ako takedy sa používal. Dávam niektoré konkrétne príklady. E, príklady, kedy e, sa vlastne dobré príklady toho, ako to my vnímame. Keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, je to pre nás veľmi dôležitá vec a chceme, aby sa takto celoživotne vzdelávali všetci pracovníci, všetci zamestnanci pretože chceme rátať s tým, že e, ale no, treba rátať s tým, že aktívny pracovný život e, je čoraz dlhší a že e, ľuďom tým pádom budeme musieť viac pomáhať v ich rozhodnutiach, pokiaľ ide o kariérny rast. Viacej sa treba venovať aj mladým ľuďom, áno, je to pravda je to naozaj e, kľúčová otázka pre Európu 2020, ale k tomu už bola odlišná iniciatíva, vlajková iniciatíva e, Youth on the Move, Mládež v pohybe, kde e, väčšina stratégií, aktivít súvisela práve s mladou generáciou a tam boli tie jednotlivé stratégie veľmi detálne opísané. Práve mladí ľudia sú veková skupina, kde nechceme E, tlačiť na väčšiu mieru flexibility. Tam už je tej flexibility viac než dosť. E, mladý pracovník, mladý zamestnanec e, sa nachádza vo flexibilnejšej situácii na trhu práce ako v Spojených štátoch, predstavte si v Európe. My si myslíme, že práve generácia mladých ľudí je tou, ktorá by mohla lepšie využiť integrovaný európsky trh práce a získať nové zručnosti, vlastné zručnosti, a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť tým, že e, využije samotný trh, ale takisto aj inštitúcie, ktoré Európska únia poskytuje. Čiže to, čo som ja mal na mysli, boli e, lepšie pracovné e, podmienky, kvalitnejšie pracovné miesta. Je mi ľúto, že pani Schroeter tomu tak neporozumela. Chceme sa venovať aj otázke segmentácie, to je veľká výzva súčasného európskeho trhu práce a dali sme konkrétne príklady. To sú tie zmluvy s otvoreným koncom. To je užitočná vec. Nejde o to, aby ľudia nedostali permanentnú zmluvu, stálu zmluvu, ale pomáhame tým, tým ľuďom, ktorí doteraz mali šancu iba na mm, zmluvu, e, e, e, ktorá proste po že sa vypršala a a týmto chceme týmto ľuďom e, pomôcť. Pomôže nám to vytvoriť viac pracovných e, miest, ale takisto aj viac práv. A to je dôležité, keď e, hovoríme teda o kvalitnejších pracovných miestach. A pokiaľ hovoríme o investíciách do e, ľudského kapitálu, netreba zabúdať, že Európsky sociálny fond, fond je tu práve na to, aby podporoval takéto, takéto iniciatívy vo všetkých členských štátoch. Dúfame, že aj naďalej bude ESF robustným nástrojom Európskej únie na podporu všetkých takýchto iniciatív v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Toto sú teda iniciatívy na 10 rokov a pre všetky členské štáty nejde o to, aby sme sa venovali nejakým krátkodobým, možno núdzovým situáciám v niektorých členských štátoch. Nemôžeme e, rátať s tým, že 10 rokov sa budeme venovať iba takýmto finančným núzovým eh, situáciám. Čiže nie je to politika, ktorá by toto nejakým spôsobom zdôrazňovala, ale platí práve naopak aj pre tie krízové krajiny, aj pre Grécko, aj pre Írsko. Dokonca eh, v Grécku eh, platí, že ak by mali flexibilitu vyššiu, tak možno aj podnikateľské prostredie v krajine by bolo zdravšie. To isté e, platí aj pre Španielsko. A v prípade Írska možno by mala mm, nastať nová e, rovnováha, pokiaľ ide o faktorov konkurenceschopnosti, teda e, vzdelanosť a tak ďalej. To by malo byť niečo, čo by sa malo viac zdôrazňovať ako iné faktory vedúce k zvyšovaniu konkurenceschopnosti, tie, ktoré sa v poslednom čase viac využívali než, než vzdelanie. Samozrejme, tento rok, budúci rok asi ťažko e, budeme zvyšovať nejako výrazne mieru zamestnanosti, ale treba sa pozrieť na ten dlhodobý um, obraz. E, my dúfame, že čoskoro tento e, obraz sa začne zlepšovať, situácia sa začne zlepšovať, pretože tie krajiny, ktoré sú najdôležitejšie v Európe, tie už, tam už teraz rastie zamestnanosť a e, dúfame, že napriek tým finančným problémom tento proces bude aj naďalej pokračovať a že európske politiky, ktoré boli navrhnuté, aj keď samozrejme my nebudeme môcť tým spôsobom mikromanežovať politiku v členských štátoch, predsa len e, pred, budú predstavovať dobrý rámec pre členské e, štáty, aby pracovali smerom k plnej zamestnanosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, táto rozpráva je uzatvorená, ďakujem e, všetkým a teraz časť otázky komisii. Pán Andor z hodov okolností e, je prvým dotazovaným komisárom, takže keď, keď budete pripravení, pán komisár, s odpovedou na otázku číslo 17 od pána Papa Nik